zasadnutiu. V stredu budeme eh, mať podpísať desiatých eh, právnych eh, aktov v riadnom legislatívnom konaní spolu s predsedom rady a tieto tiež budú súčasťou zápisnice z tohto zasadnutia. A teraz zmeny, respektíve prijatie programu konferencia predsedov